will do my very best. Ladies and schönen guten Morgen. Dámy a páni, vítam vás. Begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Všetkých vás srdečne vítam na, naše, na našom dnešnom stretnutí a môžem sa opýtať, či má niekto e, k programu. Nie je tomu tak. Nemám ani žiadne nejaké významné oznámenia. To znamená, že prejdeme hneď k bodu výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie, diskusie o aktuálnom stave a pokračovanie programu pre konkurencieschopnosť a inovácie. Dobre, takže vítam veľmi srdečne. Za prvé sú to riaditeľa pán Patrick Lambert, pán Žile, Beatrice Jordi a Hussein Sataf. Dúfam, že som vám všetkým povedal správne na mená a takisto chcem privítať um, našich kolegov, ktorí sú veľmi početne prítomní a teraz uh, budeme mať prednášku, ktorá musí, a teraz uh, budeme mať rozprávu, pretože a táto musí končiť tesne pred 10, pretože o 10 hlasujeme. Pán Lambert. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za príležitosť môcť dnes odprezentovať agentúru a jej program. E, prvýkrát e, máme príležitosť prísť na výbor to odprezentovať, takže ja poviem niečo všeobecne a potom moji kolegovia o programe. A myslím si, že to je veľmi dôležité práve pre tento výbor. Takže Začnem so stratégiou EÚ 2020. Máme tu priesvitku, kde sa hovorí o vlajkových iniciatívach. Vy to asi poznáte, ukážem to preto, aby ste videli, že kladieme e, e, veľký dôraz na agentúru e, a to práve sa to snažíme zviditeľniť prostredníctvom týchto iniciatív. Niečo o agentúre a jej úlohe v vo vzťahu s komisiou. Komisia ostáva tvorkyňou politík, je to orgán, ktorý definuje pracovný program pre jednotlivé programy a potom taktiež e, e, komisia riadi e, jednotlivé kroky. Máme tu rozdelenie medzi programáciou, vytváraním politík a implementáciou, tak zo strany komisie ako agentúrou a vidíte, že veľmi dôležitá je spätná väzba pre tvorbu politík a to zaručuje samotná agentúra. Teraz niečo k portfóliám. Vidíte jednotlivé programy, ktoré riadíme. Marco Polo, Ekoinovácie a Enterprise Europe Network, Intelligent Europe, eh, Energy Europe a niektorí kolegovia k tomu povedia e, viac, možno, že aj v kontexte spoločnej plnohospodárskej politiky. Chcem však povedať, že Ale dobre, nechám to radšej na kolegov, tie podrobnosti. E, rozpočet a aktuálny stav, vidíte tu tie isté programy, opäť s číslami, s rozpočtom pre tieto jednotlivé e, projekty E, programy a počet projektov, ktoré sa spravujú v, rámcu to, v rámci tohto programu. V súčasnosti je to e, zhruba 580 projektov v programoch, ale taktiež podporujeme 600 e, partnerov v Enterprise e, e, Europe Network. E, ku koncu finančného e, obdobia budeme mať prefinancovaných 1,7 miliardy eur od komisie a teda v konečnom dôsledku od EÚ. A ešte ďalšia priesvitka, ale tu chcem ukázať e, možno, že e, vzťahy agentúra je výkonná agentúra, ktorá riadi programy v mene Európskej komisie a hlavne v mene týchto e, Ehm, generálnych riaditeľstiev, ktoré to zastrešujú, Move, Energy, Enterprise a Environment. Môžem povedať, že my ako agentúra sme veľmi spokojní s tým, že nám tieto štyri generálne riaditeľstva zverili riadenie týchto programov. Teraz e, príjemcovia týchto programov máme naozaj širokú paletu príjemcov, ktorí e, ťažia z týchto programov podniky, obchodné organizácie, verejné úrady, vlády, mimovládne organizácie, združenia a tak ďalej. Ale jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť, je význam malých a stredných podnikov v týchto programoch keď sa pozrieme napríklad na eko inova, inovácie, iniciatívu, viac ako 65 príjemcov sú práve malé a stredné podniky. E, keď si pozrieme e, Intelligent Energy Europe, tak tu o viac ako 40 príjemcov sú malé a stredné podniky. A čo sa týka Enterprise Europe Network, e, toto sa výlučne venuje podpore malých a stredných podnikov Teraz stručne k organizácie. Je to veľmi klasická organizácia s operatívnymi jednotkami a horizontálnymi, ale ja to, túto priesvitku ukazujem preto, aby som zdôraznil flexibilitu a prispôsobivosť tejto agentúry. Keď sme e, vznikli, tak sme spravovali iba jeden program Intelligent Energy Europe program, ale komisia nám potom zverila ďalšie tri programy a my sme boli schopní prispôsobiť hladko našu, našu štruktúru štruktúru zároveň zodpovedne a vytvorili sme nové oddelenia, aby sme mohli zvládať tieto ďalšie zodpovednosti. A ešte jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť, to, sú tie, e, to je tá synergia, ktorú naša agentúra vie e, e, využiť v rámci týchto programov. A tieto synergie by asi neboli tak dobre využité, keby programy naďalej boli spravované komisie. Jeden, komisiou. Jeden príklad. Uh, Eh, Enterprise Europe Network využívame na podporu aj ostatných programov, ktoré spravujeme. Takže sme eh, schopní mm, mať eh, dosah na malé a stredné, podniky takýmto spôsobom. Mm, zamestnali sme vysoko špecializovaných pracovníkov a expertov. Dnes ich máme trošku menej ako 150. Sú to pracovníci, ktorí mm, sú z veľkej časti stáli zamestnanci, pracujú e, zo zmluvu a potom sú aj dočasne zamestnaní na rôznych úrovniach a e, zaručuje sa tak aj kontakt s komisiou. Ale vidíte, že sú to experti pre e, obchodnú oblasť, energetiku, životné prostredie, dopravu, komunikáciu a tak ďalej. Nedávno nás hodnotili a ja chcem ukázať možno e, niekoľko výsledkov tohto hodnoto. E, nezávislí experti, ktorí hodnotili prácu našej agentúry, e, potvrdili, že tento model outsourcingu je úspechom čo sa týka implementácie programov, tu e, povedali, že to zvládame účinne a dobre a takte skonštatovali, že je tu e, e, oveľa lepšie prostredie na implementáciu programov ako na komisii, ale napriek tomu je úzke prepojenie s príjemcami a to myslím, že je veľmi dôležitý bok. A potom je tu spätná väzba od kľúčových partnerov a tu taktiež bola vyjadrená vysoká miera spokojnosti. Teraz e, e, doba vyplácania 19 e, dní v roku 2010. Ja myslím, že to je dosť rýchle na prostredie komisie a to pomáha hlavne malým a stredným podnikom a neustále sa snažíme zjednodušiť a zracionalizovať naše postupy, pretože opäť je to dôležité na zníženie administratívnej záťaže pre našich klientov predovšetkým ešte raz poviem malých a stredných podnikov. E, na organigrame ste videli, že máme oddelenie, ktoré sa výlučne venuje komunikácii. My e, sa naozaj píšime úrovňou našej komunikácie a na tejto priesvitke vidíte čo robíme v oblasti komunikácie. E, možno, že to zhrniem, v posledných troch rokoch sme ma mali eh, niekoľko miliárd eh, ľudí, ktorí si eh, prezerali naše stránky, rozdali sme 600 tisíc publikácií, taktiež prehľad médií a taktiež naše videá si pozerá viac ako 65 miliónov Eh, ľudí, takže tieto naše programy sú veľmi úspešné. A taktiež máme eh, eh, link na udržateľnosť a to je taktiež veľmi dôležité, pretože sa konali udalosti v 42 krajinách a teda veľa podujatí aj v Bruseli. Ja si teda myslím, že súhrnom môžeme povedať, že agentúra vlastne splňa akúsi dvojakú, dvojitú úlohu. Inštitúcie od nás majú e, nákladovo efektívnu implementáciu programov, e, zaručujeme vysoké, vysoké normy a taktiež sme veľmi flexibilní a príjemcovia e, majú rýchlu a jednoduchú službu, ktorú im my poskytujeme a taktiež reagujeme v maximálnej možnej miere na ich potreby. A ešte zdôrazním jednu vec z tohto hodnotenia. Bolo skonstatované, že vďaka na úspechy pri riadení programov a iniciatív komisia zvažuje, že by zverila ďalšie programy našej agentúre a to je veľmi dôležité práve v týchto časoch, kedy komisia včera večer e, spravila návrh pre e, ďalší e, rozpočet a taktiež e, sa hovorila o e, jeho implementácii. A ešte sa možno pozriem do budúcnosti ako agentúra. E, ešte aj naďalej chceme byť v službách EÚ a jej inštitúcií. Chceme byť k dispozícii všetkým partnerom, chceme implementovať aj všetky priority zo stratégie EU 2020 a chceme podporovať súčasné budúce európske programy, eh, hlavne v tých oblastiach, ktoré som už citoval, malé a stredné podniky, energetika, eh, klimatické politiky, zelené technológie a inovácie. To je naozaj každodenný chlebiček našej agentúry. Takže tu by som to ja aj ukončil a slovo dám e, kolegovi, ktorý vám povie trošku viac o e, tých jednotlivých e, programoch, najskôr Bill Gates a teda Intelligent Energy Program. So good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Môj kolega a ja sme zodpovední za zhruba 500 programov aj vytváranie miestnych a e, regionálnych energetických agentúr. Takže ide hlavne o energetickú e, účinnosť, e, prepravu a obnoviteľné zdroje energie. A taktiež riadíme integrované projekty tak e, v oblasti energetickej účinnosti, ako aj obnoviteľných zdrojov. E, obidvaja sme pracovali na komisii, predtým ako sme začali pracovať pre agentúra. Myslíme si, že e, riadime programy lepšie v agentúre ako na komisii, keď to tak ešte bolo. IEE e je netechnologický e, program, podporuje viacero iniciatív, ako to povedal e, Patrick, Sustainable Energy Week, Manage Energy a taktiež niekoľko iných iniciatív, ktoré sú už dobre známe v EÚ. Hlavným cieľom tohto projektu je e, realizovať e, legislatívu a zákony e, do činov. O politike sa rozhoduje tu v Bruseli, ale to neznamená, že občania a podniky vedia, ako to majú aj implementovať. Tieto projekty IEE teda chcú lepšie ozrejmiť implementáciu týchto projektov, aké sú osvedčené postupy, čo funguje, čo nie podporujeme viaceré organizácie v EÚ, ktoré majú mandát a ktoré e, sú ochotné e, na základe tohto mandátu aj pracovať a poskytujeme samozrejme aj spätnú väzbu e, tým, ktorí o politikách rozhodujú. Program IEE má rozpočet 730 miliónov eur na 7 rokov, to znamená milión e, eur ročne, ale teda 100 miliónov ročne, pardon, a taktiež sa tu e, navyšuje tento rozpočet a to preto, že od roku 2009 isté prostriedky boli presunuté do Európskej investičnej e, banky. Ide o iniciatívu Elaine, podpora verejných úradov, aby bola podporovaná, boli projekty udržateľnej energetiky Máme zhruba 3000 príjemcov v 31 krajinách. Viac ako 40 týchto príjemcov sú malé a stredné podniky. Typický projekt stojí 1 až 2, 1 až 2 milióny eur, trvá 2-3 roky a zapája 8-9 eh, krajín a podporujeme my tieto projekty do výšky 75 Nepodporujeme eh, dokazovanie alebo výskum a taktiež sa to nepoužíva, financie nepoužívajú na eh, financovanie hardveru. Na to, aby sme mali dosah na malé a stredné podniky, tak využívame všetky e, kanály, ktoré naša agentúra poskytuje. Projekty IEE e doplňajú výskumné projekty. Snažíme sa e, čo najrychlejšie používať dokázané a úspešné technológie. Uvediem niekoľko projektov. Tí, ktorí chcú znižiť administratívu, by mohli mať záujem o GP Wing. Hovorí sa v ustanoveniach, že treba zaručiť, že administratívne postupy budú zjednodušené a zracionalizované. Ale ako sa to má spraviť, hlavne na národnej úrovni, na miestnej, regionálnej úrovni? GP Wind vedie škótska vláda s partnerskými e, úradmi v šiestich ostatných členských krajinách a a e, taktiež e, sa tu treba navzájom učiť, e, teda e, vymieňať si post, e, osvedčené postupy v oblasti znižovania administratívny a sú na to 3 roky. roky. SF Energy Invest, e, to je ďalší príklad, využívanie štruktúrálnych a regionálnych fondov. To sa dá používať pre projekty udržateľnej energetiky, ale e, možno, že zatiaľ tie ciele nie sú dosahované a toto vedie e, Holandská národná energetická agentúra v spolupráci s priemyselnými združeniami v deviatich ostatných členských krajinách a e, konajú sa podujatia v rôznych krajinách, ktoré slúžia na identifikáciu projektov, ktoré by mohli využívať štrukturálne fondy a spolupracujeme aj s DG Regio a vďaka tomu je to úspech. A ešte posledný príklad z mojej strany EUREM. Zlepšujú sa zručnosti energetických manažérov, pretože oni môžu pomôcť európskemu hospodárstvu a priemyslu, aby bolo konkurencieschopnejšie Eh, zúčastňuje sa 9 eh, krajín a eh, využíva sa úspešný nemecký školiaci režim. A dokonca to dnes pokračuje bez prostriedkov EÚ a trénuje sa viac ako 2000 manažerov. A presne o to išlo, mať takýto dosah a ešte na záver dve dobré správy. Poprvé, Program IEE e je populárny, máme viac ako 350 návrhov ročne, ale e, žiaľ môžeme podporiť maximálne 50-60, takže e, úspešný je každý šiesty zhruba. Ešte ďalšia druhá správa. Online prieskum medzi príjemcami uskutočnený tento rok Deloitte and Touche no, odzrkadlil e, širokú spokojnosť s nami poskytovanými službami. Takže súčasné projekty e, pomáhajú implementovať e, legislatívu o udržateľnej energetike. Takže ak by ste mali záujem o viac informácií, tak neváhajte, pretože ide o to rozhodnúť, ako tieto politiky by sa mohli podporiť v nadchádzajúcom finančnom výhľade. Ďakujem pekne. I do it if you like. No, I can't. Yeah, just the right. Thank you. Good morning. Good morning, everybody. I will uh, try... Dobré ráno všetkým. Chcela by som sa trošku venovať ekoinovácii a opísať vám, čo robíme v agentúre. Definícia je trochu široká, e, zahrania viac ako ekologický priemysel, týka sa všetkých typov malých a stredných podnikov, akéhokoľvek priemyslu, ktorý sa rozhodol pre nové materiály, služby alebo ekologickejšie produkty. My máme také dva hlavné piliere, podnikateľský a environmentálny. A my chceme, aby na trh prichádzali tie najlepšie myšlienky dobré pre podniky, aj pre životné prostredie. Ako to všetko funguje, ako tento nástroj funguje? Naším cieľom nie, je, nie sú len povinné e, povinnosti právne, ale treba povedať, že viac ako 65 našich pobyvateľov sú e, malé a stredné podniky. To je veľmi dobré. A e, to je veľmi dobrý pomer ale treba povedať, že 8 z 10 sú mikropodniky. To je kolektív, ktorý nie je ľahké riadiť. Nie je tam ľahký prístup. Čo to znamená? Znamená to, že e, naše e, nástroje musia spresňovať svoje priority a prispôsobovať ich požiadavkám týchto malých a stredných podnikov. A nikoho nechceme vylúčiť, nejakú myšlienku nechceme e, vylúčiť, všetko je priateľné. Nemáme žiadnych partnerov v členských štátoch, ani nemáme e, nejakých sprostredkovateľov v miestnych samozprávach, môžu sa na nás obracať malé a stredné podniky priamo. A to je tá naša pridaná hodnota. Preto je potrebné, aby sme sa znova preskúpili do takej paneurópskej skupiny E, to je ten koncept, aby sme teda e, podchytili týchto všetkých e, poberateľov našej pomoci, najmä tie mikropodniky. Hovorí sa o nás, že sme orientovaní na stavebníctvo, ale nie, nie je to len celkom tak. My chceme, aby všetko fungovalo dobre, ale my nežiadame žiadne um, nesplniteľné požiadavky, žiadne. my potrebujeme jedine, eh, aby bol i environmentálny koncept uspokojivý a pokiaľ ide o debatu o inovácii, tak tam je dôležité, aby myšlienky eh, sme dostávali už také trošku ukončené 20 návrhov prichádza z komisie alebo z jednotlivých národných úrovní. A potom dostávame príspevky aj z, e, z autorských práv, z intelektuálneho vlastníctva. E, pre nás to je akási páka. My chceme, aby E, tieto verejné peniaze mali vlastne nejak e, úžitok. Myšlienky treba kopírovať, rozšírovať a my chceme naozaj tento efekt pre životné prostredie takýmto spôsobom zvýšiť a multiplikovať. My musíme v každej predstave vidieť komercializačný alebo obchodný potenciál. V inom prípade nepodporujeme, nepríjmame také myšlienky a ďalej to musí byť veľmi efektívne vynakladanie zdrojov, recyklácia, ale rovnako zelené podniky, e, potrava, e, potrava, pohodné hmoty, voda a paliva ale to nie je všetko. Rovnako textil aj keramika eh, prinášajú čoraz viac nových myšlienok do týchto sektorov. Máme pomerne veľký úspech eh, v našich štatistikách. Viac ako polovica eh, projektov sa schvaľuje, ale samozrejme, že keď dôjde k odmietnutiu, tak je to nepríjemné. A na záver chcem uviezť dva príklady. Máme tu novú fľašu z recyklovaného papiera, ktorá je e, celá pokrytá plastickou hmotou a má to minimálny dopad na spotrebu materiálov. Aj samotný dizajn je už ekologickejší. Veľmi dôležité je, aby sme investovali predovšetkým do tej, prv, tej prvej časti, do dizajnu. Druhý príklad. Topánky, ktoré nemajú chrom a žiadny iný ťažký kov. E, to je všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Good morning, everybody. Dobré ráno všetkým. E, ja som z Enterprise Europe Network a budem vám hovoriť o tejto sieti európskych podnikov. Sieť bola vytvorená na to, aby sa zvýšila schopnosť malých a stredných podnikov a aby mali prístup na nové trhy. Malé a stredné podniky nemajú vždy dostatok času na to, aby hľadali financie v Európe a v niektorých prípadoch je pre nich naozaj ťažké rozšíriť svoje portfólio a svoje obchody. Takže takto sa vytvorilo jednotné okienko pre všetky otázky, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov v súvislosti s Európou. Toto okno bolo otvorené v roku 2008 a je to najväčšia sieť nielen v Európe, ale aj na celej planéte. Táto sieť spája malé a stredné podniky s Európou a naopak. V súčasnosti máme okolo 600 kontaktov v 49 krajinách. To znamená, že sú tam pokryté všetky regióny EÚ, ale aj hlavné strategické trhy mimo EÚ. 3000 expertov pracuje na tých, v týchto sieťach. Sú to siete pre občanov, pre ľudí, poskytujú pomoc malým a stredným podnikom. Je to praktická pomoc napríklad? prekladá sa legislatíva, ktorá je veľmi komplikovaná do takého zrozumiteľného jazyka, napríklad REACH, ale robíme oveľa viac, vytvárame e, obchodné e, príležitosti, hľadáme partnerov malým a stredným podnikom a disponujeme databázov. Napríklad pre technológiu máme najväčšiu databázu na svete, je tam viac ako 30 tisíc profilov. Ako povedal môj riaditeľ, sieť je plnená e, tými myšlienkami, ktoré fungujú a e, my pravidelne udržiavame komunikáciu s e, Európskou komisiou a je veľmi ľahké zistiť, či normy fungujú a teda či nie a či je potrebné zlepšovať legislatívu. Je to dobrý príklad joint venture, eh, kde sa berie do úvahy aj subsidiarita. Takže my nemusíme opätovne eh, vynachádzať koleso, naša sieť. A naše centrá eh, sú v sídlia v organizáciách ako sú obchodné komory, E, technologické inštitúty, univerzity a tak ďalej. Tieto organizácie nie len e, pracujú na, a spolupracujú so sieťou, ale prispievajú aj finančne na jej fungovanie. A my si myslíme, že takýto spôsob mal naozaj úspech. No a pokiaľ ide o výsledky, v prvých troch rokoch sme dosiahli 5 milióna eh, malých a stredných podnikov na rozličných úrovniach. Zorganizovali sme 25 tisíc rôznych e, udalostí alebo teda podujatí a zapojili sme do toho 750 tisíc malých a stredných podnikov. 375 tisíc eh, podnikov e, sa zúčastnilo na Brokerate a tam sa vlastne e, rozšírili zoznamy klientov jednotlivých malých a stredných podnikov. Pomáhame malým a stredným podnikom v prístupe k financiám. Máme 4500 e, podnikov, ktoré mali z toho úžitok. A aké sú výsledky? Na konci minulého roka sme robili prieskum a zistili sme, že viac ako polovica podnikov, ktoré nastívili centra tejto siete, získali prístup na nové trhy, alebo vyvinuli nové služby, produkty, alebo začali vykonávať nový postup. V 25 percentách došlo k pozitívnemu dopadu, v 40 percentách sa vytvorili nové podnikateľské projekty a prakticky 100 percent tých, ktorí navštevujú naše strediska, odporúčajú naše služby iným klientom. Takisto máte k dispozícii naše publikácie tu priamo v sále. Ja chcem len niektoré predstaviť. Máme tu programy Nemecko a ta, nemecké a talianské, ktoré si dali za cieľ eliminovať nebezpečné znečisťovacie látky z vody a rozhodli sa vytvoriť trhy. Naši partneri našli v Taliansku podnik Elion, ktorý mohol tieto technológie e, aplikovať. Tieto dva podniky sa stretli a zdarne tento proces realizovali. Ďalší príklad, Dánsko a Veľká Británia. Máme tu podnik, ktorý sa špecializuje na e, morské platformy na výrobu eolickej energie. E, a vlastne došlo tu k spojeniu dvoch podnikov z týchto dvoch krajín. Obidve hľadali partnerov a našli sa a vytvorili spoločný podnik. No a vzniklo tak 30 pracovných miest v každej krajine. A to sú dva z mnohých príkladov, ktoré sme dosiahli vďaka tejto sieti. Ďakujem veľmi pekne. Vážame dámy a páni a vám za tieto obsiahle informácie. Máme dvoch prihlásených do diskusie. Pol rybých ešte. Raz, dva, tri, štyri. Áno, vás máme zapísanú. Áno, štyri, päť, šesť. Dobre, takže máme šiestich prihlásených do rozpravy v každom prípade musíte položiť vaše otázky do dvoch minút a, um, a tak, aby sme to stihli do desiatej. Pani Kavalio ako prvá. Uh, you, like to, uh, Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pánovi Damberovi a um, jeho pracovníkom za tú prezentácie. Ja som... Mne je veľmi známa práca vašej agentúry z mojich bývalých činností, keď som pracovala na univerzite a na komisii. Aj otázky, o ktorých ste hovorili, sú mi známe a chcem vám poblážať k tej efektívnosti, ktorou realizujete projekty a takisto um, vám chcem poblážovať k úspešnosti tých projektov, ktoré financujete. Podľa môjho názoru e, je dôležité a rozhodujúce, aby mali tieto projekty e, úspech, aby sme ich mohli implementovať a okrem toho musíme uviesť e, lepšiu prax, alebo využívať teda mm, výsledky lepšej praxe. Myslím si, že sú tu isté opatrenia na európskej úrovni sú do toho involvovaní um, starostovia a obce. Okrem toho sú tu zdroje, sú to zdroje uh, obnoviteľnej energie. Ja mám dve také hlavné otázky. Aké sú vaše očakávania do budúcnosti? A keď hovoríme o tom budúcom rozpočte s nárastom uh, na 80 miliónov eur pre uh, výskum a vývoj. Aké sú očakávanie, vaše očakávania smerom k rozpočtu, čo sa týka vašich budúcich projektov? Ako vidíte tú štruktúru agentúry? Ako e, e, vidíte, že je tento program implementovaný do celkového rámca. V minulosti sa pomáhalo rozvojovým krajinám. Teraz sa to nachádza všetko v Europe Aid, v európskej pomoci. Ja si myslím, že to bolo efektívnejšie, keď to mala Europe Aid, keď ste mali k dispozícii experti na jednotlivé um, aspekty. A myslíte si, že ten podiel rozvojových projektov v vašej agentúre v rámci uh, pomoci rozvojovým krajinám klesne? Ďakujem, ďalšia rečnička. Mm, ďakujem, ja sa chcem takisto poďakovať všetkým rečníkom za ich prezentácie. Uh, vaše dobré meno vás predchádza. Ja som o vás počula veľmi veľa dobrého a ďakujeme vám tiež za to, že ste nám predložili výsledky, pretože to potrebujeme tiež. Mm, pár, e, chcem vám položiť pár zvedavých, možno aj kritických otázok. Vy ste hovorili o pridanej hodnote Európskej únie teda tá pridaná hodnota Európska únia, kde tú Európu skutočne potrebujeme v týchto projektoch. Samozrejme, je to veľmi nápomocné, keď tieto projekty máme, ale prečo to vlastne musia byť európske projekty? Nemohli by ste tu možno, že trošičku a, o tom ho, pohovoriť zo širšieho hľadiska. Možno, že by postačili klastre, ktoré by sme nejakým spôsobom zhrnuli a, a robili by sme to pre viaceré krajiny. Možno, že by to bolo lepšie, keby boli takéto projekty podporované z národnej úrovne. Um, existuje taký spoločný strategický rámec a my by sme chceli ale také praktickejšie východisko. My by sme chceli mať jednoduchosť. E, určite mnohí z vás e, odvádzajú vynikajúcu prácu, ale kladieme si otázku, či potrebujeme skutočne toľko agentúr, aby sme robili dobrú prácu, aby sme odvedli dobré prácu. Možno sú ešte ďalšie agentúry, ktoré pracujú ešte lepšie, takže ako to ako, e, ako sa to dá všetko dostať pod jednu strechu. Samozrejme, my vás chceme podporiť, my chceme s vami spolupracovať, ale vy musíte aj medzi sebou e, spolupracovať. My, tak ako ste e, hovorili v tej vašej úvodnej prezentácii, chceme jednu, jedno centrálne miesto kontaktné. Ale viete, pokiaľ e, existuje tak strašne veľa rôznych dverí, trafia tie projekty do tých správnych je to taká džungľa projektová, aby som to povedala skrátene. Ako sa to prepojí s tou európskou sieťou? Ako to chcete do budúcnosti ešte e, viac e, podporovať? Ďakujem. A áno, myslím si, že musíme pochopiť, že táto agentúra je Eh, výsledkom rozhodnutí, dvoch rozhodnutí Európskeho parlamentu. My sme komisiu vyzvali, aby vytvorila výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie, aby sa odburala byrokracia, aby eh, bolo možné lepšie zosieťovanie s vonkajším svetom. Do roku 2005, keď bol pán Fakali spravodajcom pre otázky CIP, tak e, sme to prepájali. Myslíme si, že tam je určité, určitý zmysel. Má to zmysel, pretože táto agentúra povstala, povstala z našej vôle. A tým samozrejme nechcem povedať, že toto, tento spoločné dieťa je trochu ohrozené, pretože pred, e, v tom časovom horizonte do roku 2020 tu v podstate nie je jasné, čo sa udeje existuje latentné riziko, že táto agentúra, je, ktorá je jedna z tých e, vedúcich výkonných agentúr, ktorá má veľmi dobré pokrytie, že sa nejakým spôsobom prerozdelí a že že sa rozmení v rámci toho politické, e, tej politickej hry, v rámci e, medzi komisárov, ktorí chcú zabezpečiť podiel na výkonnej moci a je naš, našou najvyššou povinnosťou a povinnosťou tohto výboru, pretože my sme výbor pre malé a stredné podniky, takže my sme výbor, e, ktorý chce podporovať európske programy a inovácie a práve my teda musíme dávať pozor, čo tu niek- čo, čo niektorí legislatívci v rámci EÚ koncipujú v týchto dňoch. Ja som sa veľmi tešil, že Uh, Enterprise Network je pôsobí globálne, že ste v Rusku, v Číne, v Spojených štátoch. Ale um, moja otázka nemá, nevidíte v krajinách Magrebu pre nás istú šancu Maroko, Tunisko napríklad tak ako v Ukrajine, aby sme im pomohli e, vybudovať e, prosperujúci e, sektor malých a stredných podnikov a akým spôsobom to môžeme dať do súvislosti s politikou susedstva, o ktorú sa staráme. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Toto bolo, boli mimoriadne zaujímavé prezentácie ja sama som sa nezúčastňovala priamo na týchto projektoch, pretože sú tie informácie pre mňa mimoriadne dôležité. Ja mám dve otázky. Prvá otázka, moji kolegovia e, si kladli otázku, ako to vyzerá s tretimi krajinami, ale v každom prípade je to európsky program. Mňa zaujíma, či by ste nám mohli niečo povedať o jednotnosti alebo nejednotnosti e, geografického prerozdeľovania e, finančných prostriedkov. E, je to tak, že by malé a stredné podniky z určitých regiónov boli veľmi úspešné a iné malé a stredné podniky z iných regiónov nie sú zastúpené vôbec. To je moja otázka. A potom takisto vzdelávanie. E, to, táto otázka vzdelávania je pre podniky čím ďalej tým e, dôležitejšie je stále ďalej problematickejšie dostať vzdelané pracovné sily do podniku. Takže e, ma zaujíma, či či mm, spolupracujete aj s Európskym inštitútom pre inovácie v rámci toho rámcového programu. Vy ste hovorili, že spolupracujete s niektorými agentúrami, ale toto ste nespomínali, či to je v oblasti vzdelávania. 8. rámcový program, tam má byť rámcový program ITCIP. A preto ma zaujíma, či e, sa na tom podielate a či tam spolupracujete. Reha Madurel. Ďakujem. pán predseda. Ja sa pripájam s gratuláciami našim spravodajcom, ktorí tu prišli a podali nám tieto vysvetlenia, pretože iste, že my v parlamente sme vždy tento program podporovali a nielen štruktúry, ako povedali niektorí moji predrečníci, my sme podporovali aj financovanie a preto by som rada vedela, vy ste nám tu dali skvelé vysvetlenia o vašej práci, ktorá je naozaj výborne odvedená, ale chcela by som vedieť aj nejaké negatívne veci, s akými problémami ste bojovali, ako vnímate budúcnosť, ako sa pozeráte do budúcnosti, čo by ste chceli zmeniť. Ďalšia otázka sa týka budúcnosti. Už istý čas sa zvažuje možnosť, alebo zdá sa, že sa konsoliduje predstava spojiť výskumné a inovačné programy do jedného rámcového programu. Vieme, aký názor má na to tá časť v komisii, ktorá sa zaoberá výskumom, ale chcel by som vedieť, aký je váš názor na túto otázku. A posledná otázka, pretože som čítala priebežné hodnodenie programu a Všimla som si a chcela by som vedieť, aký je váš názor na jedno z odporúčaní, pretože tieto odporúčania e, chcú venovať istú časť fondov na financovanie relevantných projektov, ktoré sa môžu ešte len objaviť a nie sú súčasťou prioritných línií. Je to trošku línia toho 7. rámcového programa. Ale je jasné, že tie pro- problémy, ktoré tu môžu vystať, nemôžeme 7 alebo 5 rokov dopredu predvídať, ale samozrejme, že treba si uvedomiť aj to, že pokrok vo vede a výskume je veľmi rýchly, takže mne tento návrh a toto odporúčanie prípada veľmi rozumné. Aký je však váš názor? Ďakujem. Ďakujem, pani Tuja. Ešte ja mám e, jednu vec. Chcem pogratulovať vám k aktivitám, ktoré v agentúre vyvíjate, ale zdieľam aj niektoré pochybnosti, ktoré tu už odznili, pretože my nevieme, že či celý tento, celé toto spektrum agentúr skutočne splňa kritérium efektívnosti e, ktoré by malo byť cieľom. Mám dve pripomienky. Poprvé, myslím si, že je čoraz dôležitejšie brať do úvahy skutočnosť, aby tieto aktivity boli čo efekt, najefektívnejšie. Čoraz väčšiu pozornosť venujeme inováciám, hovorí sa o výskume inovácií, inovácií a je dôležité, aby tieto e, išli e, vlastne takým smerom, aby sa raz stretli a prepojili. A ďalej, ako vy e, pomáhate komisii e, v jej aktivitách, čo očakávate a čo by ste mohli navrhnúť, keby ste boli na druhej strane stola. Aký je problém získať viac informácií, menej byrokracie zo strany komisie, technické otázky? V čom by sme vám mohli pomôcť? A ďalšia otázka prístup malých a stredných podnikov a mikropodnikov e, je v súčasnosti veľmi ťažký. Máme tu cel, veľ, celú džungľu ľudí, programov a tak ďalej. Ako môžeme to, tento prístup k zdrojom zjednodušiť, aby mohli títo ľudia využívať e, výhody? Lebo keby nebolo tohto okna, tak vlastne mnohé malé a stredné podniky by nemohli využívať tieto projekty. Ako im môžeme teda uľahčiť život? Ďakujem veľmi pekne. Pán Lambert, teraz máte priežitosť na odpoveď, ale máte žiaľ najviac 10 minút. Yeah. Takže prosím, stihnite to za tento čas. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať poslancom, poslankyniam za záujem, ktorý prejavili o prezentáciu a o agentúru a jej programy. Naozaj si to veľmi ceníme. Pokúsim sa odpovedať na niektoré otázky čo najlepšie. Niektoré otázky sa týkali diskusí na komisii a na to sa mi dosť ťažko odpoveda. My sme výkonnou agentúrou a my vykonávame e, programy v mene komisie. Nie je to naša úloha zúčastňovať sa na diskusiách o štruktúre nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. Naše očakávania do budúcnosti, no tu sa opäť dostávam k tomu bodu. My zblízka sledujeme tieto diskusie na komisii, aj e, ten návrh, ktorý komisia včera večer predložila. Chápeme to tak, že bude samostatný nástroj, ale to by sa ešte malo potvrdiť, takže samostatný nástroj pre malé a stredné podniky a konkurencieschopnosť. Uvidíme, ako ten vzťah bude fungovať s e, viacročným e, finančným rámcom. Potom e, súčasť programu Intelligent Energy Europe, tomu sme sa venovali v minulosti, potom to prešlo na generálne riaditeľstvo pre rozvoj. Podľa nás to bol úspešný program, ale nemám pocit, že by bolo možné teraz sa vrániť, vrátiť k Intelligent Energy a teda k agentúre. Pridaná hodnota teraz, prečo potrebujeme tieto programy na európskej úrovni. Každý tento program má e, samostatný európsky rozmor, rozmer. A v niektorých prípadoch e, si to vyžaduje napríklad troch partnerov z troch rôznych členských krajín EÚ. Členské krajiny potom majú svoje národné programy a je veľmi dôležité, aby sme e, vedeli my preukázať európsku pridanú hodnotu týchto programov aby sme naozaj mohli e, zdieľať a šíriť odberné vedomosti a osvedčené postupy e, ponad národné hranici, hranice. To je ten európsky rozmer agentúry, či by ich malo byť viac, či by ich malo byť menej, to je samozrejme otázka pre komisiu a pre parlament. Vy ste hovorili, pani Merkis, o vzťahu medzi eh, našou agentúrou a RIE a my sme včera eh, zasadali s našimi kolegami. Máme spoločnú, sedíme v tej istej budove. Hovorili sme o možnostiach spolupráce. Bolo to veľmi užitočné včera a ja myslím, že budeme užšie spolupracovať v blízkej budúcnosti a určite e, v ďalšom e, finančnom období. Chcem sa poďakovať aj pánovi Turmesovi za jeho pripomienky. Sme radi, že e, on kladie taký dôraz na túto agentúru a ešte dám priestor aj mojim kolegom, aby mohli zareagovať na tie špecifické otázky týkajúce sa sieti. A ešte otázka pani Sizeli. Jej pocit, že možno niektoré programy nie sú e, rovnomerne rozdelené medzi členské krajiny. To nie je náš pocit. Podľa nás programy sú otvorené všetkým členským krajinám. Všetky sa môžu zapojiť. Napríklad 600 partnerov v eh, jednom našom eh, programe. Nemám pocit, že by toto bolo preukázané že by niektoré členské krajiny boli vynechané z týchto programov. Podľa mňa je, je, to, je to rovnomerne rozdelené. Musím povedať, že neviem, či som správne pochopil tú e, zmienku o inštitúte. Možno by sme si to mohli prebrať bilaterálne. Pani Madurel vy ste sa pýtali na negatívne skúsenosti, to je e, dobrá otázka, pretože samozrejme pri prezentácii sa my zameriavame na tie pozitívne stránky. Myslím, že v budúcnosti budeme musieť zájsť ešte ďalej v oblasti zjednodušenia a racionalizácie. Ja netvrdím, že všetko robíme správne, to by nebolo realistické, ale myslím, že v budúcnosti bude e, istá potreba, hlavne e, keď bude spoločný strategický rámec, tak určite bude tlak na zjednodušenie, hlavne v prípade malých a stredných podnikov. Dobre. Ja myslím, No a potom e, myslím, že ešte bola otázka, čo môžete pre nás spraviť, pani Toja, tuším. V novom eh, rozpočtovom výhľade myslím, že by sme mohli eh, zosúľadiť tie úlohy. My by sme nechceli eh, pracovať ad hoc spôsobom. Ja som už veľký dôraz kladol v tej úvodnej prezentácii na malé a stredné podniky, ale ak sa ma naozaj pýtate, ja myslím, že by mohla byť agentúra pre malé a stredné podniky napríklad v budúcnosti Takže toľko ja poviem na záver a e, dám slovo kolegovi, aby sa vyjadril k tomu Enterprise Europe Network. Stručne bola jedna otázka, ktorá sa týkala vzťahu medzi e, sieťou a národnými kontaktnými miestami. Pre malé a stredné podniky máme spoločnú pracovnú skupinu a niektorí naši partneri a národné kontaktné miesta sa e, pozerajú na e, praktické možnosti spolupráce. E, Napríklad e, by sa dala podporiť úloha národných kontaktných miest. E, väčšinou býva takéto kontaktné miesto jedno, takže e, zohráva možno dôležitú úlohu v jednotlivých regiónoch a pozrieť sa aj na doplnkovosť a nie konkurencie, konkurenciu medzi nimi. No a potom otázka kontaktných miest v tretich krajinách. Máme v Tunisku a v Egypte takéto kontaktné miesto, aj na Ukrajine. To je najčerstvejší člen. Vždy je to iba jedno stredisko v týchto krajinách, pretože my sa naozaj zameriavame na Európu. S nimi sa stretneme budúci týždeň, prídu sem a mm, budeme hovoriť o tom, ako by sme ich mohli podporiť a možno, že e, e, taktiež budeme hovoriť o podpore súkromného sektora, rozvoji podnikov. E, Snažíme sa ich podporovať, my ich teda nefinancujeme, takže naša úloha je obmedzená. Snažíme sa ich hlavne napojiť na e, partnerov a inštitúcie v Európe prostredníctvom tej siete Takže to je možno, že jeden spôsob podpory e, tých hnutí v týchto e, krajinách. Ale ak by ste chceli viac eh, podnetov z našej strany, tak eh, samozrejme sme k dispozícii. Potom eh, úloha malých a stredných podnikov v jednotlivých krajinách. Ehm, sú tu rôzne potreby v mnohých nových členských krajinách, ak to tak môžem nazvať, ešte stále je nedostatok informácií a v tých starších bola skôr potreba rozširovať podniky a financovať ich, ale aj to sa už teraz mení, takže vidíme, že čím ďalej, tým viac je e, dôležité hľadať obchodné príležitosti a partnerov v iných krajinách. To je dosť zložité a táto sieť môže zohrávať kľúčovú úlohu darf mich äh, ganz, ganz herzlich bedanken. dovolte mi, aby som sa veľmi srdečne poďakoval, pán Lambert, vážené dámy, vážení páni, za informácie, ktoré ste nám poskytli a za to, že ste nám veľmi obsiahlo a sme odpovedali na otázky. My sme to zobrali na vedomie, predovšetkým v súvislosti s diskusiami, ktoré momentálne prebiehajú a ktoré sú pred nami aj v budúcnosti. Takže ďakujem vám pekne a prajem vám príjemný deň. Teraz prejdeme priamo k hlasovaniu.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

Dobre, raz, raz si a, skúsime hlasovanie. Kto si myslíte, že by sme mali byť zajtra ráno všetci presne prítomní? Keď je za, ráno, že by sme mali byť ráno, zajtra všetci, e, ráno všetci presní? To je za, alebo nie? Dobre, končím. Dobre, takže nám to funguje. Aha, OK. I know them we make a report about this. Dankeschön. Okay. Eh. Gut, wir fangen jetzt an. Dobre, takže začneme. Máme celý rad eh, hlasovaní, ktoré musíme urobiť. Keby ste ma chvíľočku počúvali ešte, potom nám to bude všetkým ľahšie. Ja by som vám chcela ešte predtým povedať jednu vetu. My sme mali, my máme dnes ešte hlasovanie k e, správe o, o, o surovinách. E, my sme e, v minulosti hovorili o tom, že by sme mali veľmi konkrétny plán, ako budeme robiť hlasovacie zoznamy, ale zdá sa, že to funguje veľmi rôzne. U niektorých to funguje, u niektorých to nefunguje. A ja som vám chcela jednoducho len povedať, že pri budúcom hlasovaní, keď, bude hlasovací, keď príde hlasovací zoznam príliš neskoro a kolegovia nebudú mať možnosť dostať ten hlasovací zoznam a pozrieť si ho, nebudeme hlasovať. Takže, aby ste zobrali všetci na vedomie, teraz je to posledný krát. Takže, bod 4. Zmena a doplnenie naradenia rady, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre plavivové články a vodík. Um, to, my sme hovorili o zjednodušenom e, konaní, a pretože som nedostal žiadne námietky a predpokladám, že sa to môže takto uzavrieť. Takže prejdeme k bodu 5. Aha, prepáči, Claude Thomas. My sme e, chceli jednoduché zjednodušené konanie nielen preto, že, nie preto, že by sme to považovali za uh, nie že, že ľah, za ľahkú tému, ale práve preto, že si myslím, že komisia nám neposkytla, neposkytla kompletné informácie o tom, ako to vyzerá, či je to, dobr, či je to v dobrom alebo zlom stave. Pretože si myslíme, že tie informácie nemáme dostatočné a že tá situácia nie je taká ružová, ako sa nám to šťastí snažia prezentovať. Dobre, možno, že by nebolo zle, keby sme toto dostali ako poznámku predtým, ako sa bude hlasovať a môžeme zrušiť hlasovanie. Dobre, takže teraz podmienky prístupu k verejne regulovanej služby, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigočný systém zriadený v rámci programu Galileo boli tu rokovania, rozhovory, rozpravy, mnoho práce. Pán kolega Glant žiaľ nemohol, e, nemôže byť prítomný, ale on do toho vložil skutočne veľa práce a angažma, takže musíme hlasovať o kompromisnom texte. Kto súhlasí s kompromisným textom? Kto je proti? to sa zdržil? Prijaté. E, hlasujeme elektronicky o e, takto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tridsaťosem za, štyri proti, tým je to hlas, hlasované. Ja e, nemám kartičku, tak preto hlasujem rukou, prepačte. Rečnička bez mikrofónu. Pán Panajotulos hlasoval, nemá e, kartu. Takže druhý bez karty, pán Ena. Pán predseda, moje hlasovacie zariadenie nefungovalo. Možno, že som iba zle zmačkol to tlačítko. Gut, das weiß ich jetzt auch nicht. <laughs> No to neviem, ako ste to stlačili. Takéto otázky že neviem zodpovedať. Uh, no, ale ja ďakujem za upozornenie, takže tí dvaja sme zobrali na vedomie, ktorí nemajú kratičku. Takže teraz prejdeme k legislatívnemu uzneseniu. Tu musíme takisto hlasovať tajne. Teraz sa ešte raz e, preveríme, či to zariadenie funguje. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37, 3 a 4. Musím povedať, kto je bez kartičky? Dys za. A pán Panajota proti alebo za. Takže 39 e, za, e, traja proti, 4 sa zdržali. Takže sa chcem poďakovať všetkým. Teraz e, prejdeme k tej stratégie v oblasti nerazných surovín pre Európu. E, toto prepravil pán Bütikofer. Máme podklady pred sebou, máme, e, musíme sa poďakovať za mnohé kompromisné návrhy, takže dobre, začneme. Máte všetci tie zmeny? Potrebujem niekoho zodpovedného, nikto nie, takže som to ja. Kompromis dem 2, wenn ich das richtig sehe. Takže začneme kompromisným návrhom číslo 2, pokiaľ to vidím správne. Aha, dobre, no tak kompromisným návrhom číslo 1, to je také logické, ďakujem za toto upozornenie, ako som to mohol prehliadnúť. No, takže kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa e, odsúhlasené dvojka za, proti, zdržali sa e, trojka, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté 3A, kto je za? Paragraf 3a, kompromis 4, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 7 za, proti, prija- e, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 109 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 120 za, proti, Dobre, kontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A zamietnutý. A prepačte, ty bez kartičky. Bez kartičky, boli ste proti. Proti a proti. Takže zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa e, prijatí 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 125 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 144 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 152 za, proti, Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 17 za. A? Chcete 152 skontrolovať. Takže dobre otváram elektronické hlasovanie k 152. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 17. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 168 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 169 za. Proti. Zdržali sa Prijatý. Kompromis 19a za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 20 za. Proti zdržali sa prijatí. E, si návrh 181 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Takže 181 elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A zamietnutý. 183 za, proti zdržali sa, prijatí. 185 v, tro, e, v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Tretia časť za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Tretiu časť si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a prijatý. Štvrtá časť. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 21. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 194 za. Proti. To si skontrolujeme. 194 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijatý. Kompromis 22. Za. Proti. Zdržali sa prijatý. 206 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 225 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 208 v dvoch častiach. 225 Takže skontrolujeme si elektronicky 225, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a prijatý. 208 v dvoch častiach. Aha, nie, len druhá časť e, z 208 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozrieme sa na 224 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 229 za, proti, zdržali sa prijatí. 230 za, proti, zdržali sa prijatí. 231 na dvoch častiach, prvý čas, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, to si skontrolujeme elektronicky. Druhú časť z jednotky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A zamietnuté. 235 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 257 za. Proti. Zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté. 240 za... Chcete to skontrolovať? Takže 257 otváram elektronické hlasovanie. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnutý. 240 za, proti, zdržali sa Prijatý. 241 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 251 v e, e, hlasovanie po častiach, len druhú časť. Takže len druhú časť. Takže ešte raz 251 druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Držali sa zamietnuté. A teraz druhá, tretia časť. Tretia časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. A 255, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 256, kto je za? Proti. Zdržali sa pri... zamietnutí. 258, kto je za? Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 27, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 265, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 28, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí a prijatí. Prepačte, jasné. 29, kto je za, <laughs> Pán Tomás um, um, napomína predsedu, takže 29. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. 30 e, za. Proti. Zdržali sa prijatí. A prejdeme e, k úvodným ustanoveniam. Pozmeňovací návrh číslo 8. E, ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Deviatka. Takisto ústne pozmeňovací návrh za proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 12 e, v počastiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme elektronicky. Takže 12. druhá časť. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 19. Nie. Odpadá 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Tak vím pán Bütikofer, má všetky pozviace návrhy. 25, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 22 za, to bol pozmiací, ústny pozmiací návrh. 22 za. <laughs> Musí byť rýchlejší. Nie. 22 za. 22 za, proti. Proti? Ešte môžem sa vidieť proti? Zdržali sa? Prijatý. 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh číslo 1 a pl, e, prijatý 2 za, proti, prijatý, pozmeňovací návrh. Môžem 3, 4 a 5 dať dokopy, takže 3, 4 a 5 a, a blok, kto je za? Hmm, 3, 4 a 6. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. A potom C. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutý, Paragraf 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Potom máme ešte nie, ešte 14. E, najskôr 14. To je za, proti, zdržali sa prijatí. Potom 19, to je za, proti, zdržali sa prijatí. Potom z DV, tu máme šestku, e, prijatí. DV12 za, proti, zdržali sa prijatí. DV11 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 13 dvoch, aha, prvá časť odpadá, takže druhá časť. 13, druhá časť za, proti, zrali sa prijatí. Potom ústny pozmeňovací návrh 14 za, proti, zrali sa prijatí. Prejdeme na 18. Druhá časť za, s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zrali sa prijatí. A teraz 30 e, v dvoch častiach za. Takže rečník sa opravuje 20 v dvoch častiach. Prvá časť za prijatá, 22. E, druhá časť za proti, zdržali sa zamietnuté, 21 za proti, zdržali sa zamietnuté, 22 za proti, zdržali sa prijatí, 23 v dvoch častiach ale len prvá časť za, proti zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme na intu. Dvanáctka za, proti zdržali sa prijatí. 4 za, proti zdržali sa prijatí. 7 za, proti zdržali sa pr- prijatí. 8 Tiež len prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme na 12. Prvá časť už je za nami, druhá časť ústna, za, proti, zdržali sa prijatí. 15 v dvoch častiach, prvá časť je za, proti. Aha, nie. Takže 15 prvá časť za, Proti? Zamietnuté. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa. Prijatý 16 za. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa. Prijatý druhá časť za. Proti? Zdržali sa. Pria, zamietnuté. Envy. Štyri len druhá časť za. Proti? zdržali sa, prijatý 5 za, proti, to si skontrolujeme. Takže NV5 kontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Za, končím hlasovanie. Prijatý. A tí, čo nemajú kartičky, Viktoria, vy ste za, proti? To stačí. Rečnička bez mikrofónu. Ste, vy ste proti alebo za? Nemáte kartičku. Dobre. Sedmička, kto je za? Proti? Zamietnutý. Desiatka, druhá časť za? Proti? Zamietnutý. Dvanáctka, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Prijaté. Prepačte, bolo to moja chyba. Takže 14 za. 14. O 14 musíme hlasovať. 14. Takže hla, kto je za 14? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Toto odpadá. Takže prechádzame na 18. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 21. 21. Kto je za? Pro, proti. <laughs> Zdržali sa. Prijatý. 22 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. A socialisti? Áno či nie? Musíte lepšie dvíhať ruky. Dobre, takže to je zamietnuté. Ešte raz, ešte raz. Kto je za? Prijatý. 22, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz prejdeme na 24. Je nejaký problém? Es wird jetzt nur über das, es gibt hier ein oral amendment. Máme tu s ním návrh. Má niekto námietku? Že vy mi tu pravidlá mm, torpedovať. Dobre, takže pán Butikofer e, je, má námietku, takže tým pádom nie je prípustný tento pozvávací návrh, takže 24 e, bude, sa, o tej budeme hlasovať bez ústneho pozvávacieho návrhu. Takže kto je za? Kto proti? Zdržali sa zamietnuté. Tým prejdeme na 28. Len druhú časť. Druhú časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k Agri. Pracoval na tom každý výbor. <laughs> Fakt tu pracoval každý výbor. <laughs> To je neuveriteľné. Musíme tomuto výboru napísať list, takže stanovisko výboru AGRI, najskôr prvé číslo 1, kto je za, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Dvojka za, proti, zdržali sa zamietnuté, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, štyri za, proti, Takže trojka za, proti. Chcete to skontrolovať? Dobre, tak to skontrolujeme elektronicky. Trojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Štvorka. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Peťka za. Proti zdržali sa zamietnutý šestka za, proti, zdržali sa zamietnutý sedmička za, proti, zdržali sa zamietnutý osmička za, proti, zdržali sa zamietnutý deviatka, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutý e, desiatka za, proti, zdržali sa prijatý, 11, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutý druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí 12 za, proti, zdržali sa prijatí 13, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí 14 za, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí 15, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí 15, e, druhá časť za, proti, zdrali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdrali sa prijatí, 17 za, proti, zdrali sa prijatí. Môžem to ešte raz vidieť. 17 e, za. 17 za. Proti. No, to je jasné. Zdrali sa zamietnutí. 18 za. Proti zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 20 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz konečné hlasovanie. Hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to teda za nie, bolo to prijaté. Srdečné blahoželanie. Pani Tuja, vy ste boli za. Dobre. Pán Rubik ešte chce vysvetliť stav sveta Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel pogratulovať pánovi kolegovi Bytikoferovi, pretože to boli veľmi ťažké rokovania, ale tie rokovania boli vedené veľmi efektívne a mhm. vo veľkej časti tejto správy sme mohli dosiahnuť veľmi dobré veľmi dobré výsledky. Ja sa chcem oficiálne stiažovať a chcem, aby sa to dalo aj do zápisu. Chcem teda do zápisu povedať, že von, mimo parlamentu boli, pracovali e, lobbysti s, personál, s osobnými difamovaním poslancov a to boli lobbysti, ktorí nie sú registrovaní v Európskom parlamente. žiadam teda, aby náš výbor e, posunul sťažnosť na generálneho tajomníka, že sa to takto robilo pretože toto si nemôžeme, toto nemôžeme dovoliť, aby sa takáto e, kampaň, e, špinavá kampaň voči poslancom e, robila v tomto parlamente, takže to nie je možné. Dobre, vidím, že aplaus tu bol, takže poprosím generálny sekretariat, aby to postupil ďalej. Dobre, prejdem teda k bodu 7. A to je pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách rady A dám slovo pánovi Butikhafajovi. Aké prekvapenie? You have the floor. Danke, Herr Vorsitzender. Um, ähm, the, uh, äh, commission... Ďakujem pekne. Komisia upravila a predložila 20. apríla návrh rozpočtu a ako všetci e, vedie, vieme, e, navýšili tak záväzky, ako aj platby. Hlavne kvôli tomu, že je veľa e, nesplnených záväzkov z predchádzajúcich rokov. Schválenie návrhu rozpočtu rady, radov je naplánované na budúci týždeň a postupené na parlament to bude koncom júla. Aspoň tak sa to očakáva v týždni 25. júla. 11. júla bude zorganizovaný trialóg medzi radou, komisiou a parlamentom, ale tento výbor nie je e, prizvaný a nebude sa teda zúčastňovať na tomto trialógu, e, takže e, už vôbec nepôjde o nejakú aktívnu účasť. Očakávame, že rada navrhne škrty dosť e, výrazné v platbách na e, tomto trialógu. Správa Balcány, ktorá tvorí základ pre tento trialóg, zdôraznila minimálne v piatich bodoch e, také pozície, ktoré výrazne podporuje aj tento výbor, takže Musíme sa poďakovať pani Balcani za to, že túto prácu odviedla a teda, že e, to nastolila nielen na tomto výbore, ale aj na výbore pre rozpočet a na pléne. Už sa totiž to o tom hlasovalo. V tejto správe vanuje, e, varuje pred veľkými horizontálnymi škrtmi v rozpočte a zdôrazňuje potrebu zosúladiť rozpočet e, s cieľmi v stratégii EU 2020. Lutuje, e, že e, väzby v 1A sa navrhuje teda, aby to nebolo navýšenie presahujúce to, čo bolo rozhodnuté v rámci viacročného finančného rámca. Taktiež sa hovorí o udržateľnej energetike a o programe SIP ale rada už schválila všeobecný prístup, čo sa týka e, výskumného programu e, Euratom na roky 2012 a 2000, až 2014 a taktiež zoznam pilotných e, projektov a prípravných akcií a čaká sa teraz na reakciu komisie. Mm, tak Mm, tú reakciu by sme mali poznať budúci týždeň a mohol by to byť základ pre rozhodnutie tu na našom výbore, aby sme vedeli, ktorý, ktoré navrhované pilotné projekty a prípravné akcie vlastne členovia nášho výboru môžu podporiť e, a možno, že by sme získali aj širšiu podporu. Takže budúci týždeň na zasadnutí, na tieňovom zasadnutí budeme mať príležitosť ešte o tomto hovoriť a pripraviť sa na to. Ďakujem pekne, pani Hall. Ďakujem pekne. Musíme e, pripustiť, že sme v ťažkých časoch, takže mm, rozpočet na rok 2012. Ja by som to tu e, e, chcela vidieť e, nezmenené, čiže zmraziť ten rozpočet, to navýšenie o 4,9%, to nie je realistické, ale predsa len niektoré veci by mali byť pre nás skutočnými prioritami, takže musíme uskutočniť isté úpravy, aby bol rozpočet neutrálny a teda presunuli prostriedky do iných oblastí Takže e, ide o oblasti, ktoré e, by mali byť prioritou, ale nevyplýva to z tohto návrhu. Napríklad je to energetika. E, komisia hovorí, že je to kľúčová politická oblasť a na rok 2012 tento rozpočet je znížený o 0,1 a energetika predstavuje iba 0,5 celkového európskeho rozpočtu a to napriek tomu, že komisia neustále zdôrazňuje, že tento plán SIP je stále veľmi dôležitý, ale nie je samostatný rozpočtový riadok pre tento plán. No a e, mať dostatok finančných prostriedkov pre tento program, to je naozaj dôležité pre rast a e, zamestnanosť a aj na dosahovanie klimatických cieľov. Naozaj potrebujeme e, spustiť tieto nové technológie tak, ako ich tento e, set plán podporuje a taktiež sa tu e, zabúda na financovanie ITRE. Ak by sme to aj nechali bokom, predstavuje to 1,7 miliardy a e, financovali by sme iné energetické projekty. E, to predstavuje 350 miliónov eur a iba 100 miliónov pre obnoviteľné zdroje energie, no ja mám pocit, že tu je niečo zásadne chybné s rovnováhou tohto rozpočtu, keď povieme, že obnoviteľné energetiky, e, energetické zdroje sú veľmi dôležité na e, dosahovanie e, klimatických cieľov a priorit z EU 2020, tak potrebujeme aj prostriedky. Nemali by sme financovať iné oblasti, ktoré nie sú až tak prioritné pre nás. Ďakujem pekne, už sa nik nehlási o slovo pán Butikov. Ešte na záver, ak dovolíte, neviem, či by som na to mal poukázať, ale predsa len to radšej spravím. To e, tieňové zasadnutie, o ktorom som hovoril, to sa bude konať 7. júla. A budeme už poznať stanovisko Koreperu a budeme poznať aj odpoveď komisie na tie pilotné projekty a prípravné akcie. Budeme môcť teda o tom diskutovať. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov vo výbore ITRE to je 23. august, obed, 12. hodina. A v rozpočtovom výbore táto lehota je 8. september taktiež e, do obeda. Hlasovať na ITRE sa bude 30. augusta a samozrejme e, poslanci sú, e, sú, sa vy, sú vyzvaní, aby predkladali pozmeňovacie doplňovacie návrhy. Ďakujem pekne, takže ďakujem za toto vystúpenie pani Ek. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za slovo najdôležitejšie je e, naozaj zamerať sa na e, ITRE. pretože e, treba sa zam, zamyslieť nad zdrojmi energie, v tomto prípade e, jadro. Myslím, že by sme mali mať rozhodovaciu e, právomoc a to nie je tak pri ITER a to je e, veľká chyba pri e, tomto nariadení, takže toto musíme e, žiadať od rady. Buď to výjmu, alebo nám dajú spolu rozhodovaciu právomoc aj pri eh, ITER. Eh, Paul Rubik, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel iba spomenúť, že tento parlament sa naozaj intenzívne zasadzuje za Európsky inštitút pre technológie. A my sme pôvodne eh, žiadali 3 miliardy eur. E, a taktiež má ísť o e, konkurencieschopnosť zakladanú, založenú na vedomostiach. E, zostalo to pri 300 miliónoch. E, malo by to začnať u našich, v našich školách a v našich univerzitách, aby sme naozaj mali čo najlepšie vzdelanie, ale musí sa to šíriť aj na učiteľov, aj na žiakov. Oni môžu zohrať kľúčovú úlohu aj v ďalšom vzdelávaní. Potom sa to pre nesie aj na malé a stredné podniky, potom aj 7. a 8. rámcový e, program. Tam by to malo byť odzrkadlené, aby si to ľudia uvedomovali. Takže to je niečo, na čo by sme mali klásť dôkaz, dôraz. Pardon. Ďakujem pekne. Ďakujem, e, pane predsedo, ja Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, ale ja som sa nestihol prihlásiť pred pánom e, Butikoferom. Ak dovolíte, stručná poznámka z mojej strany. Ja som zachytil signály z rady, že pre e, Pán predseda sa pýta, či je nejaký problém s tlmočením do angličtiny. Je to už v poriadku? Dobre, takže ešte raz e, dúfam, že už s tlmočením. Ja sa teda obmedzím na krátku pripomienku k e, agentúre Galileo GSA. Podľa toho, čo som počul, je veľký nejaké obmedzenie prostriedkov zo strany rady, teda možno s tým prídu, ale ak nebudú dostatočné financie, tak to ohrozí aj nábor personálu a aj faktické sťahovanie tejto agentúry. Ja teda chcem upozorniť, že to nie je e, e, e, príležitosť šetriť, ako o tom hovorila kolegyňa pretože v tomto prípade potom e, ohrozíme celý systém satelitnej navigácie v EÚ. Chcel som to e, povedať. Sú ešte aj ďalšie oblasti, ale ostanem pri tejto stručnej poznámke. Ďakujem pekne. A teraz, vzhľadom na to, že sa už nikto nehlasí o slovo, tak e, pripomeniem tie lehoty. 23. august, e, predkladanie pozmeňovacích, doplňovacích návrhov. A ideme hneď ďalej. Bod 8 nášho programu, riadenie nebezpečnosti, nebezpečných látok vedúcej k vzniku veľkých havárií. Pán Ena je tu spravodajcom a ak dovolíte, tak mu dám aj slovo ako prvému. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Úplne na začiatok chcem úprimne poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí mi s touto témou pomáhali a predovšetkým dáme, ktorá sedí vedľa vás, ktorá bola skutočne výnimočná. My sme zohľadnili všetko, čo bolo povedané na predchádzajúcej schôzi, E, pripravili sme niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré zohľadnili usmernenia, ktoré sme dostali od vás. E, sú tu dané veľké možnosti na výnimky. E, vy ste sa nazdávali, že je lepšie tie veci kanalizovať lepšie a že vlastne treba to zohľadiť vo všetkých aspektoch, najmä v oblasti bezpečnosti. No a potom tie lehoty by mali byť stanovené veľmi presne keď využívame veľmi vágne slova, tak vytvárame podmienky na e, nedorozumenia. Keď veci vyjasníme, tak e, môžeme zabezpečiť maximálnu ochranu. Bez toho, aby sme e, spôsobovali prekážky fungovaniu priemyslu. Pokiaľ ide o to, čo sa stalo v poslednom čase, um, vidíme, že sú tu aj isté prirodzené rizika. Chcel by som upozorniť na niektoré sektory, E, ktoré sa nám zdá, že neboli dobre zohľadené, napríklad doprava nebezpečných materiálov a ďalej ochrana niektorých miest, či už sú to miesta, kde sa ťaží ropa alebo iné, lebo teda to je e, priemyselná činnosť, na ktorú by sa vlastne táto ochrana mala vzťahovať. Nebudem ďalej rozvíjať všetky pozmenujúce návrhy, ktoré boli spísané ale trvám na tom, že je potrebné vyjadriť, je potrebné, aby sa niektorí poslanci vyjadrili v tom zmysle, že je potrebné vziať do úvahy bohatstvo zamestnancov, ktorí v tomto priemysle pracujú, pretože oni budú prví čeliť problémom, oni budú prví musieť e, sa zúčastňovať toho procesu e, prípravy a vypracúvania a to bude naozaj problém, keď nebudeme môcť brať do úvahy ich participáciu na celom e, tomto bezpečnostnom e, procese v rámci podniku. Samozrejme, že my teraz očakávame ďalšie pozmenujúce návrhy a ďalšie pripomienky a sme plne otvorení diskusii. Pani Kolárska-Bobinská, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Chcem vystúpiť v mene nášho kolegu pána Mesároša, ktorý je náhradným tieňovým spravodajcom. Žiaľ, nemôže byť dnes prítomný osobne, takže ma poprosil, aby som za ňo eh, vystúpila. Takže, ak dovolíte, prečítam to. Minulé havárie svedčia o tom, že tu treba naozaj riadne kontrolné mechanizmu. Neformálne siete medzi členskými krajinami by mohli taktiež zohľavať kľúčovú úlohu v prípade havárií. Táto súčasná smernica SEVESO e, pokrýva 10 tisíc e, zariadenia. Vďaka tomu sa predišlo veľkým haváriám. Vďaka tomu by možno, že taktiež e, boli zlepšené podmienky kontroly. Kľúčové návrhy sú nasledovné. Rovnakú úroveň ochrany treba zaručiť prostredníctvom revidovanej smernice v súlade s návrhom komisie a to je tá zásada, ktorou sa musíme aj my riadiť. Súčasná smernica SVSO 2 funguje dobre, ale jej revízia je žiadúca z praktických aj e, právnych dôvodov. Úzko to súvisí so zosúladením s novým nariadením CLP, čiže o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesi. No a to, e, toto nariadenie nadobudne platnosť e, v júni 2015 e, potom presnejšia klasifikácia nebezpečných látok a lepšia implementácia a uplatňovanie pravidel. To je v záujme verejnosti aj priemyslu. Vďaka tomuto návrhu sa rozlišujú povinnosti zariadení podľa toho, aké množstvo majú nebezpečných látok. Ba čo viac je dôležité zdôrazniť, že ustanovenia by nemali ísť nad rámec skutočného e, rozsahu pôsobnosti smernice. Napríklad doprava by mala byť vylúčená e, z rozsahu pôsobnosti podľa nášho kolegu. Potom tie výnimky e, pre členské krajiny tie by mali umožniť istú flexibilitu za daných okolností, ale každopádne by to nemala byť úplná výnimka z rozsahu pôsobnosti smernice. E, a taktiež e, kritéria pre harmonizáciu by mali byť súčasťou smernice a nemalo by to byť zadefinované až neskôr. A taktiež informácie pre verejnosť tie sú súčasťou tohto návrhu Napríklad informácie o zariadeniach a hrozbách havárií, tie musia byť poskytnuté, sprístupnené vhodným spôsobom a vhodnom rozsahu. A ešte posledná vec k členským krajinám a e, úrovni inšpekcií. E, tu by to malo taktiež byť zharmonizované s cieľom znižiť administratívne náklady. Ďakujem pekne. Pani Toja, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som chcela mm, povedať a poďakovať sekretariatu, že veľmi dobre zvládlo túto materiu. Je teda jasné, že e, čo chceme urobiť a akým smerom sa chceme uberať. A na druhej strane e, sa e, hovorí o témach aj v tých um, aj v tých prílohách, o ktorých si nemyslím, že by to malo byť prejednávané na parlamentnej úrovni, lebo je to veľmi komplexné. Samozrejme, um, hodnotím vysoko, že to takto máme, ale musím povedať, že um, musíme um, rešpektovať aj iné pozmeňovacie návrhy. My vieme veľmi dobre, že na základe tých najnovších udalostí, ktoré sa týkajú tejto smernice, ale ktoré sa týkajú ale aj nás všetkých a to sa týka teda techniky a všetko celého bezpečnostného aparáta, ktoré používame a ktorý sa preukázal ako veľmi, ako veľmi um, zraniteľný uh, na základ, uh, s ohľadom na uh, prírodné katastrofy. Takže si myslím, že by sme mali zväčšiť tú oblasť pôsobnosti a my tu máme veľmi silný záujem a aj v uh, rámci európskych politík na tom, aby sme Eh, udržali vysokú úroveň eh, tejto legislatívy tak eh, pre tú úpravu, ako aj pre tie aspekty, ktoré súvisia s núdzovými situáciami. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme z pohľadu nášho výboru aj výboru pre životné prostredie, teda, um, aby sme tu mali veľmi prísne, prísnu legislatívu pre celý tento uh, pre celú túto oblasť, ale tá bezpečnosť, ktorú uh, sa snažíme dosiahnuť a tá prevencia a informácia a všetky kontrolné uh, mechanizmy, toto všetko musí byť vyvážené a my chceme vytvoriť teda túto rovnováhu a musí to byť možné urobiť to medzi tými prioritnými požiadavkami, čo sa týka bezpečnosti zamestnancov, životného prostredia a teritoriálneho kontextu. Ale na druhej strane máme aj ďalšie legitimné požiadavky, napríklad v rámci produktívnej reality. To sú sektory, ktoré e, sú tak či tak rizikové, ako je chemický sektor napríklad, ktorí sa musia veľmi e, snažiť, aby dodržiavali um, ustanovenia pre ríču a iných ďalších legislatívnych návrhov. Takže um, čo to všetko znamená pre nás, keď si e, to zoberieme do detailu? To znamená, že všetko to, čo má dočinenia s ustanoveniami, ktoré sa týkajú všetkých sektorov, tie, to je všetko, ja to vidím pozitívne. Ja vidím veľmi pozitívne napríklad aj uh, kontroly subpodnikov, subdodávateľov, pretože často sa stáva, že hlavné hlavní dodávateľia, že tieto podniky sú kontrolované a dobre pracujú, ale keď sa potom presuniete do komplikovaných e, oblastí, napríklad u subdodávateľov, tu vznikajú isté neistoty a potom sa tie ustanovenia legislatívne nie vždy dodržiavajú. Takže túto časť považujeme za veľmi dôležitú a budeme sa tým zaoberať. Ale chcem takisto povedať, a to chcem povedať aj pánovi kolegovi spravodajcovi, že e, čo sa týka navýšenia pravidelnosti kontrol, e, tu nemáme garanciu. Mm, samozrejme, musíme postupovať prísne, pokiaľ sa dá, ale potrebujeme aj úplnú zodpovednosť týchto orgánov. Takže dobre, ja verím na verejnú správu, verím na autority, verím na kontroly. Oni všetci budú plniť svoje povinnosti, takže nejde o kvantitu, myslím si, pri týchto kontrolách 6-mesačných, ale ide o pre, primerané kontroly, ktoré musia byť technicky uh, E, v poriadku, musia byť prísne a musia, byť, e, musia mať široký záber. Myslím si, že keď bude príliš veľa kontrol, tak sa to bude mm, považovať a bude sa pracovať trochu ľahkovážnejšie. A toho sa obávam. A čo sa týka informácie, to je tiež taký veľmi citlivý bod, pretože informácie, ktoré sú transparentné, tie sú podstatné, ale keď máte zase príliš veľa technických informácií, tak ten občan vôbec nebude v stave ich využiť a pochopiť. Takže je potrebné, aby to boli primerané informácie. Tak, čo sa týka množstva aj exponovanosti. Ale e, takisto tu e, musíme myslieť na takú zdánlivú kompetenciu orgánov, ktoré robia tie kontroly a dohľad a vykonávajú dohľad nad e, dodržiavaním ustanovení. Takže musím e, e, a chcem teda, aby sa upozornilo tiež na kompetencie príslušných miest. Samozrejme, e, musia dostávať a ponúkať informácie, pokiaľ je to potrebné, ale nesmieme nesmieme padnúť do pasce. My potrebujeme jednoducho potrebné a primerané informácie, ktoré budú poskytované v primeranom časovom intervale. A tu je potrebné dosiahnuť rovnováhu. Čo sa týka priorít eh, v oblasti bezpečnosti, samozrejme budeme eh, vypracujeme určité pozmeňovacie návrhy a uvidíme, či, budú možné, či bude možné dosiahnuť kompromis eh, tak, aby sa naša práca realizovala čo možno najlepšie. Ďakujem pani Rigazi. Ďakujem, pán predseda. Ja by som najskôr chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Enenovi, pretože on nadviazal na niektoré e, diskusie, ktoré sme tu vo výbore mali. Chcem trvať na niektorých bodoch, e, s ktorými som bola konfrontovaná, keď som sa zúčastnila jednej inšpekcie vo Francúzsku v dôsledku e, havárie v e, AZF v Toulouse. E, ja som si vypočula kolegov a Myslím si, že je e, nevyhnutné, aby sme si povedali, že ak e, niekoho treba informovať, tak to sú pracovníci, pretože to je prvá bariéra, prvá bezpečnostná bariéra. Ale takisto treba e, informovať aj ľudí na okolí, pretože ja som e, bola svetkom situácie, keď priemyselníci nechceli dať informácie, pretože sa skrývali za priemyselný alebo obchodné tajomstvo. Takže tu nejde o e, kvantitu, ale o kvalitu. E, a pe, ja som teda, tam je dôležité, aby sme dôverovali ľuďom, ktorí žijú na okolí, pretože naozaj tí e, priemyselníci, majiteľia firiem musia ich informovať. Ale to znamená, že keď máme nejakú inštaláciu, nejaké zariadenie typu Sevezo, tak treba E, ho umiestniť tam, kde takéto informácie e, ľudia, ktorí bývajú na okolí, musia dostať. Ak ich nedostanú, budú ich hľadať inde. Vo Francúzsku sme nedali žiadne, tam neexistovali žiadne takéto informácie, ale teraz dávajú ľuďom informácie o eventuálnych rizikách, pretože takéto e, informácie nemožno dávať len tak, treba vytvoriť k tomu nástroje. A ďalej hodnotenie a vyhodnocovanie rizika. Je potrebné, aby v tejto smernici bola, bolo skutočné hodnotenie rizika a aby to mohli e, kontrolovať kompetentné orgány, aj keď to vypracujú majiteľia firiem. E, treba, aby tu teda v prípade nehody do tohto e, perimetra e, vlastne boli aj aby, bol tento, aby tento perimeter zahrňal celé zariadenie a prípadne aj okolie, lebo my veľmi často vieme, že ak dôjde k explózii, takže e, to presahuje ten bezpečnostný e, okruh. Takže treba tam vytvoriť isté systémy. A pokiaľ ide o kontrolu, je veľmi dôležitá teda nejde to o to, aby sme znásobovali e, kontrolu. Vieme, že v každý členský štát má príslušné inšpekčné orgány. Keď sú tu traja inšpektory, ktorí majú x podnikov typu Sevezo skontrolovať, tak to, nie, to je zbytočná námaha. Treba mať dostatočný počet inšpektorov, treba mať nezávislý orgán pre priemysel. Vrátila som sa z Japonska. Môžem vám povedať, že keď som videla japonské úrady, z oblasti e, e, jadrovej energetiky, oni závisia od, priem, od ministerstva priemyslu a sú tam prepojenia. A keď nie je bezpečnosť rešpektovaná, tak potom povedia, že nemali možnosť sankcionovať alebo e, zastaviť využívanie takýchto podnikov. Takže je dôležité, aby inšpektori, kontrolné orgány boli nezávislé od E, vykonávateľov alebo využívateľov, prevádzkovateľov tohto priemyslu, lebo tí inšpektori musia povedať, vy ste prekročili prípustnú mieru rizika, neinformovali ste ľudí a ľudí treba informovať najmä tam, kde skutočne existuje riziko explózie, lebo inak to má vážne dôsledky. Ďakujem. Ďakujem. Ešte dám slovo komisie. Pán Alan. Alan, pr... a prepačte, páni, tu ja ešte má inú otázku. Ďakujem, pán predseda. Ja som zavodla na jednu otázku, ktorú považujem za dôležitú. A ešte skôr, ako chcem, poďak- ako poďakujem spravodajcovi, ktorý naozaj už niektoré aspekty e, tejto témy zaviedol, tak chcem povedať, že je takisto potrebné informovať zamestnancov. Tí sú najdôležitejší, samozrejme. Nebol tu žiadny odsek, ktorý by o tom hovoril a chcem poďakovať spravodajcovi, že ho tam začlenil. Yes, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po francúzsky vzhľadom na to, že tu odznelo niekoľko francúzskych vystúpení, možno, že lepšie odpoviem. Najskôr teda poviem, že komisia si s veľkým záujmom prečítala tento návrh správy spravodajcu a taktiež sme pozorne počúvali jednotlivé vystúpenia dnes. Ja sa obmedzím na niekoľko pripomienok, ktoré súvisia s návrhom alebo s tým, čo tu odznelo v rámci rozpravy. Čo sa týka informovania verejnosti, táto smernica má za cieľ vytvoriť preventívne systémy, takže ubezpečiť sa, že budú prijaté preventívne opatrenia priamo v podniku, ale taktiež zmierniť dopad v prípade havárie a e, v tom prípade je dôležité, aby verejnosť bola informovaná. Musí to byť zrozumiteľná informácia, nemá to byť príliš technické. Tieto informácie musia e, umožniť pochopiť rizika a hlavne vysvetliť, ako sa e, majú ľudia správať v prípade havárie. Čiže informovať o typoch havárie. No a teda vo chvíli, kedy obyvateľstvo bude uvedomené, upovedomené s tým, že je tam e, v okolí zariadenie typu Seveso, tak ide o to vysvetliť, aké riziko hrozí a teda Ide o to informovať e, obyvateľstvo, pretože má na to nárok a taktiež e, e, vysvetliť najvhodnejšie správanie a taktiež ukludniť tým, že budú poskytnuté minimálne informácie o tých inšpekciách, ktoré sa uskutočňujú. A teda tým prechádzam k inšpekciám. Komisia si cení podporu spravodajcu a jednotlivých e, poslancov, ktorí sa dnes vyjadrili k otázkam inšpekcie. A dôležité je môcť tieto e, inšpekcie na národnej úrovni uskutočňovať a musia byť nezávislé. To je veľmi dôležité. Takže sme si s veľkým záujmom prečítali pozmeňovacie návrhy, ktoré už boli predložené a tešíme sa aj na tie budúce. Ale mm, myslíme si, že tá frekvencia inšpekcie je taktiež dôležitá otázka a preto v našom návrhu navrhujeme minimálne kritéria pre inšpekcie v prípade vysoko nebezpečného zariadenia minimálne raz za rok, pri tých s nízkym rizikom minimálne trikrát, e, každé tri roky. Takže je to veľmi dôležité pre účinnosť tejto smernice, pretože ako každý vie, bezpečnostná úroveň, ktorú dosiahneme v nejakom zariadení sa môže časom zhoršovať, pretože sa zabudne na isté postupy, takže ich treba pripomínať, e, treba uskutočňovať kontroly, e, treba e, taktiež chodiť do terénu a samozrejme zapojiť do toho aj pracovníkov. A tým prechádzam k bodu, ktorý sa týka účasti zamestnancov. Je tu rámcové, rámcová smernica, ktorá platí pri takýchto činnostiach tak ako sa to upresňuje aj v preambule. Je to smernica 89 lomeno 3911 a e, hovorí sa tam o zapojení zamestnancov a ja si myslím, že by sme e, mali vidieť pozmeňovacie návrhy vo svetle eventuálnej pridanej hodnoty. My si plne uvedomujeme, že zamestnanci tu zohrávajú úlohu, ale treba si položiť otázku e, o pridanej hodnote, či niekedy náhodou nie je duplicita medzi jednotlivými e, legislatívnymi e, dokumentami, takže ide skôr o dobrú tvorbu politik ako o nejakú vecnú alebo zásadnú otázku, pretože my s tým nemáme nejaký zásadný problém. Ale ak dovolíte, tak ešte k dvom, trom bodom sa vyjadrím, e, v prípade ktorých my máme isté otázky k obsahu správy. Odškodnenie obetí. E, to vyplýva e, z občianských zákonníkov členských krajín. Nemáme tu žiaden harmonizovaný systém a podľa nás by nebolo vhodné tu zavádzať opatrenia týkajúce sa odškodnenia, pretože to naozaj spadá do mm, právomoci členských krajín a ja myslím, že členské krajiny sú v najlepšej pozícii, aby o takýchto otázkach rozhodovali. A taktiež je jedno, jeden technický pozmeňovací návrh týkajúci sa lehôd a ide o to, že niektoré zariadenia, ktoré by zrazu sp- spadli do kategórie SRS kvôli legislatívnym zmenám, by mm, mali byť okamžite, by mali okamžite splňať všetky požiadavky. Mm, to je ťažké, mm, samozrejme dá sa to plánovať a potom uskutočniť e, zmeny a možno, že kvôli tomu e, spadnúť pod e, legislatívu SEVESO a vtedy musí byť súlad od začiatku, pretože sa to plánovalo, ale v iných prípadoch myslím, že by malo byť isté prechodné obdobie, takže myslím, že by sme si to mali ešte technicky vydiskutovať so spravodajcom. A potom rozsah pôsobnosti smernice. Je tu niekoľko návrhov na rozšírenie rozsahu pôsobnosti v tejto správe. V prvom rade je tá vojenská otázka. Viete, že zmluva obsahuje špecifické ustanovenia o vojenskej oblasti Napríklad eh, hrozby havárií eh, sa spravujú eh, v, v rámci vojenského systému a preto, je to, prečo, preto takéto zariadenia sú vyňaté z nášho návrhu a myslím, že by to tak malo aj ostať. No a doprava. My uznávame, že doprava je otázka dôležitá doprava nebezpečných látok sú s tým spojené isté rizika, ale to nie je to isté, ako keď sú tieto látky uskladňované v zariadení. E, pri revízii pred pár rokmi sme sa tejto otázke venovali a myslím, že to bolo dobre upravené a malo by to tak aj ostať. Ak dovolíte, pán predseda, ešte 30 sekúnd a budem hovoriť o e, potrubiach e, a offshore ťažbe čo sa týka teda e, potruby, e, e, tu komisia si vyžiadala štúdium o hrozbách. Potrvá to ešte pár mesiacov, pokiaľ budeme mať túto správu, túto štúdiu a potom sa teda vyjadri aj komisia k týmto pozmeňovacím návrhom. No a čo sa týka ropných offshore ťažobných zariadení, Viete, že komisia prijala oznámenie minulý rok na túto tému a my pracujeme na návrhu, ktorý by mal byť predložený tento rok a ide o špecifickú reguláciu environmentálnych a bezpečnostných otázok súvisiacich s týmito ťažobnými uh, platformami, námornými plošinami, pardon, pretože sú tu isté špecifické uh, hrozby. Takže ďakujem, pán predseda, za slovo. Kolega hat noch Pán kolega Odi sa prihlásil o slovo. Iba veľmi stručne chcem poblahoželať spravodajcovi za pozornosť, ktorú venoval tejto téme a chcem upozorniť na niečo, čo je možno už obsiahnuté v pracovných dokumentoch a síce overiť a zistiť, či sú využívateľia správne poistení, pretože v prípade takýchto veľkých nehôd E, keď si zoberieme ako za príklad katastrofu BP, ropnú plošinu, tak e, tam samotná spoločnosť robila, e, sa poistila. Takže zdá sa, že tie opravy sa ešte neskončili, lebo to ešte ani odškodné, ešte stále tu prebiehajú procesy a ja si kladiem otázku, či by nebolo vhodné doložiť jednu kapitolu, pretože pri kontrole by sme sa mali zabezpe- e, e, ubezpečiť, že teda e, mali by tam byť takéto zariadenia poistené u solventných poisťovní tak, aby boli pokryté všetky typy škôd, lebo tieto škody môžu mať naozaj veľký rozsah tak, aby nepoškodili verejné financie, pretože vlastne to, je takéto, e, e, tá firma, ktorá takéto aktivity prevádza, by mala zohľadniť všetky dôsledky, ktoré takéto aktivity môžu mať. Pán Hen- Henen? Ďakujem, vážený pán predseda. Vidíme, že veci idú dopredu. E, úlohou nás, poslancov, je E, posúvať veci dopredu, aby naša spoločnosť mala e, z toho čo najväčšie výhody a preto je našou povinnosťou predložiť návrhy, ktoré, keď nebudú celkom zohľadnené, treba posunúť systém dopredu, aby to zodpovedalo potrebám občanov. Bezpečnosť mužov a žien, ktorí pracujú v takýchto podnikoch, to je teda ich bezpečnosť, okolo bývajúcich, lebo keď sa aj pracujúcich, lebo vlastne keď zanikne nejaký, priemysel, nejaký priemyselný podnik, tak tam zanikne aj bohatstvo. Takže je potrebné hovoriť o všetkých sektoroch, práve tak, ako treba hovoriť aj o kontrole a o striktnej aplikácii kontroly, pretože keď sa síce kontrola vykonáva, ale nikdy sa neaplikujú sankcie, tak eh, tam nikdy nedôjde k žiadnemu pokroku. Takže my by sme mali umožniť, aby e, priemyselný proces pokračoval naďalej, ale aby e, tí vlastne, ktorí E, neposlúchajú alebo ktorí nemajú bezpečnostné opatrenia, aby si stanovili takéto presné pravidlá. Takže e, ja očakávam s veľkým záujmom ďalšie pozmenujúce návrhy. Ďakujem, pán predseda. Áno, ďakujem takisto veľmi srdečne a dovolte mi upozorniť, že e, lehota na pozmeňovať, podávanie pozmeňovacích návrhov je 6. júla 6. Júli, júla je lehota a tak, aby boli zohľadnené tie pozmeňujúce návrhy a príslušne zapracované. Ja sa srdečne eh, ďakujem ja chcem poďakovať všetkým, tým sme skončili um, bod 8, eh, v 9, v bode rôzne, tam nemám nič, takže prejdeme k bodu 10, ten si môžete prečítať sami, to znamená, že kedy sú nasledujúce zasadnutia a tým končím dnes zasadnutie. Ďakujem.